investícií v tejto krajine. Dosiahneme my naše vlastné cieľy a uvidíme, že budúcnosť nás všetkých odmení. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Severin, za politickú skupinu ALDE, pani kolegyňa Valean. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia.